Uh, the sitting is open. i would have an announcement uh, to make uh, in relation to the decision by the imco committee to enter into interinstitutional negotiations announced at the opening of the session on monday the eleventh th of 11. marca. Nedostal som žiadne žiadosti o hlasovanie v parlamente v súlade s pravidlom 59c odsek 2 a preto výbor IMCO môže pristúpiť k rokovaniam. Teraz prejdeme k prvému bodu dnešného programu, ktorým je vyjadrenie Rady a komisie ku klimatickým zmenám. Rád by som vás informoval, kolegyne, kolegovia, poslanci, že pokiaľ ide o túto rozprávu, tak e, tam nie je naplánovaná spontánna rozpráva, ani žiadosti vo forme modrej karty nebudú akceptované. Dávam týmto slovo pani ministerke Čot, aby sa ujala slovo mene rady. Nech sa páči. Dobré ráno, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že mám možnosť vystúpiť v mene rady k tejto podstatnej dôležitej téme. Všetci sme si vedomí rozsahu a naliehavosti víziev, ktoré predstavujú klimatické zmeny. Tak ako sme boli svedkami aj pri tej živej debate, tak na úrovni rady, ako aj v parlamente Avšak eh, globálne kroky eh, smerom k boju proti klimatickým zmenám sú stále nedostatočné, tak ako to potvrdzuje aj IVCC, osobitná správa, globálne oteplovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Európska únia eh, je rozhodnutá, že bude lídrom, pokiaľ ide globálnu odozvu k klimatickým zmenám. Pevne si hájí svoje záväzky a síce plne implementovať Parížskú dohodu a cieľ udržať náraz globálnej teploty výrazne pod 2 stupne Celzia. EÚ takisto sa bude nadalej angažovať pri maximalizovaní s príspevkov v boji proti klimatickým zmenám e, aj v rámci iných multilaterálnych relevantných postupov, konkrétne v oblasti letectva a lodnej dopravy. EÚ v zásade smeruje k dosiahnutiu e, svojich cieľov, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, CO2 emisie a ďalej ciele energetickej efektívnosti. Okrem toho, do legislatívy už pretavil vlastné ambiciózne záväzky do roku 2030, ktoré jej umožnia dosiahnuť zníženie emisí na úrovni minimálne 40 do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Finalizácia hlavných prvkov legislatívneho balíčka pre klímu a energiu do roku 2030 bola výsledkom práce, ktorá bola započatá v roku 2015 a nedávno kulminovala e, do intenzívnych diskusí, a teda rokovaní a dohody medzi dvoma spoluzákonodarcami. Osobitne pravidlá systému obchodovania s emisiami v rámci EÚ boli revidované tak, aby sme zabezpečili nevyhnutné zníženie emisí v rámci priemyselných a elektrárenských odvetví a okrem toho e, boli stanovené záväzné e, ciele znižovania do roku 2030 vo všetkých členských štátoch, aj v iných odvetviach, ako je stavebníctvo, doprava a nakladanie s odpadmi, odpadové hospodárstvo. Členské štáty sa musia obezpečiť, že emisie CO2 na ich územiach nebudú e, presahovať stanovené hodnoty. V kombinácii s inými odvetvami politikami, okrem iného aj pokiaľ ide o rozširovanie obnoviteľných zdrojov, e, presadzovanie energetickej efektívnosti, emisie e, CO2 z aut, automobilov a takisto e, florovaných plynov. Predpokladá sa, že všetky tieto dielčie veci budú vstúpať do celkového cieľa. Globálne ciele boli nedávno schválené na úrovni EÚ, tak aby sme zabezpečili súlad medzi členskými štátmi plány dlhodobého energetického hospodárstva a aby sme aj uľahčili poskytovanie informácií, správ a monitorovanie toho pokroku. Vieme však, že treba spraviť viac, aby sme naplnili dlhodobé ciele v oblasti klímy, ktoré boli stanovené v Paríži. V súlade s Parížským dohovorom EÚ predloží dlhodobú výhľadovú stratégiu, pokiaľ ide o rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách do roku 2020, pričom vyzve všetky ostatné strany, aby predložili svoje dlhodobé stratégie na čas. S takýmito dokumentami a taký, takýmito ambíciami Rada a teda aj parlament vyzvali komisiu, aby predložila stratégiu pre dlhodobé znižovania CO2 plynov do roku 2019, z čoho vyplynula vyplynulo oznámenie z roku 2018, novembra 2018, komisie pod názvom Zelená planéta pre všetkých. Rada víta tento záväzok a počiarkuje nevyhnutnosť sústrediť sa na rôzne spôsoby, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v súlade s Parískou dohodou. Oznámenie už bolo predmetom diskusie na schôdzi ministrov, ktorí sú zodpovední za otázky životného prostredia, energetiky a hospodárskej súťaž konkurencie schopnosti a ďalšie odvetvové Diskusie majú prebehnúť v nadchádzajúcich týždňoch, respektíve mesiacoch. Tie diskusie, ktoré doposiaľ prebehli, poukázali na vzájomné uznanie potreby prijímať kroky a dôležitosť vypracovať dlhodobú stratégiu EÚ komplexným a holistickým spôsobom. Ono v skutku, rada je presvedčená, že spoločné a transformujúce kroky musia e, sa uplatňovať aj na viacerých úrovniach správy a riadenia kde podstatnú úlohu budú plniť aj neštátni aktéria subjekty a regionálne, lokálne, miestne samozprávy, tak aby implementovali ambiciozne riešenia na, v teréne. Príprava dlhodobej stratégie EÚ by mala takisto zohľadňovať integrované národné energetické a klimatické plány členských štátov, ktoré musia byť v súlade e, s tými dlhodobými stratégiami. Dovolte mi tu pripomenúť, že Parížský dohovor uznáva ten prechod ako nevyhnutný predpoklad na to, že dôsledky z klimatických krokov budú zohľadnené aj na úrovni regiónov, respektíve komunít, ktoré budú osobitne dotknuté takýmito, takýmto vývojom. Mali by sa pripraviť na stratégie znižovania CO2 emisí a to by sa malo diať na národnej ako aj EU e úrovni. Napriek nepopierateľným výzvam Prechod e, na hospodárstva, ktoré budú odolné z pohľadu klimatických zmien, majú potenciál vytvárať dodatočné pracovné príležitosti, napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov, e, stavebníctva alebo renovácií budov. Technologické renovácie budú musieť byť e, multiplikované, zosilnené vo všetkých odvetviach. Výskum, rozvoj, Predpokladá sa, že tie znížia náklady prelomových technológií výrazným spôsobom, avšak je nevyhnutné mať rámec, ktorý bude umožňovať ich presadzovanie a ich podporu a takisto aj rozšírenie súkromných e, nástrojov a poskytovanie tých správnych signálov smerom k trhu a mobilizácie zdrojov z celej škály teda teda zdrojov. Takisto je tu záväzok EU implementovať v plnej škále dohovor z Paríža a to sa prejaví na všetkých úrovniach našej spoločnosti v oblastiach investície, spotreby a teda vzorcov spotreby na najbližšie 10 ročie. Predsedníctvo sa teší na ďalšie diskusie o oznámení komisie, vrátane diskusie na najvyšších úrovniach, politických úrovniach. Rada bude diskutovať o tejto téme už na budúci týždeň, tak aby poskytla usmernenie ohľadom celkového smerovania a politických priorít. Na základe takéhoto usmernenia rada bude naďalej prehlbovať zameranie tejto diskusie, tak aby prispela k celkovému procesu. Rada sa takisto teší na podujatia na vysokej úrovni, ktoré sú naplánované na medzinárodnom kontexte a ktoré poskytujú príležitosť mobilizovať politickú vôľu, zvýšiť tie ambície a takisto potvrdiť to, čo bolo na UNFCC globálnom samite a tak, aby sme dosiahli to, čo sme si predsa vzali do septembra 2019. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Tí, ktorí ste prišli troška neskôr, chcem vás len upozorniť, že nebude modrá karta akceptovaná a nebude ani spontánna rozprava v rámci tejto debaty. A teraz poprosím pána komisára Kaneteho v mene komisie. Dobré ráno, pán komisár, máte slovo. Pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni, je potešením dnes sa vám prihovoriť v rámci tejto prioritnej rozpravy o klimatických zmenách. Tie aktivity a váš záväzok e, dali do pozornosti širokej verejnosti nevyhnutnosť konať e, v otázkach klimatických zmien. A tie poprední veci v oblasti klimatických zmien, ako nám povedali v rámci panelu, o oteplovaní o 1,5 stupňa, e, z toho vyplýva naliehavá potreba teraz konať. Politická vôľa je úplne nevyhnutná z tohto pohľadu. Tento rok, e, tento volebný rok by sme sa mali pozrieť výhľadovo, čo iné môžeme spraviť. V Európe môžeme byť hrdí na to, čo sme doposiaľ dosiahli. Kampaň e, do európskych volieb poskytuje skvelú príležitosť povedať občanom, čo sa už podarilo dosiahnuť a zabezpečiť, že bude každá európska strana prítomná a že bude formulovať svoju pozíciu do budúcnosti. Ako viete, väčšina našich občanov si ešte neuvedomuje, ale my sme prijali ambiciózny legislatívny rámec do roku 2030. Toto by sa nepodarilo bez eh, skvelej práce, záväzku a rozhodnosti poslancov tejto snemovne. Energetická únia eh, s výhľadovými klimatickými cieľmi už je etablovaná. To bola jedna z priorít Junckerovej komisie vy ste e, to potvrdili takmer pred 5 rokmi. Správna implementácia legislatívy v oblasti čistej energie a klimatických zmien EÚ by mala umožniť Európskej únii znižovať emisie CO2 do roku 2030 nad rámec tých súčasných 40-percentných cieľov. To je na úrovni okolo 45 v porovnaní s 1990. Ale tie ciele bez správnych stimulov e, sú povedzme prázdne. Dokážeme dosiahnuť ešte viac a to dokážeme aj vďaka rámcu prechodu na čistú energiu, ktorý bol nedávno schválený, aj vďaka podpore zdrojov obnoviteľných energií a tým, že energetická efektívnosť bude prioritná v rámci agenty, agendy. 30,5 do roka 2030. To sú tie úspory, ktoré chceme dosiahnuť a dokonca to môžeme ešte zlepšiť. Toto ukazuje občanom, že otázky klímy a energetiky sú top prioritami európskej agendy a že táto priorita skutočne zaznamenáva pokrok v rámci Európy. A že Európska únia vedie príkladom, to ukazujeme partnerom, a že tie vnútorné prísľuby pretavujeme do konkrétnych aktivít. Teraz je e, čas, aby sme sa pozreli e, dopredu. E, do roku 2050 budeme musieť urobiť tzv. upscale ešte ďalej, nad rámec politik do roku 2030. Je možné tak spraviť len hlbokou transformáciou nášho modelu hospodárskeho rozvoja taký model, ktorý bude naplňať tak klimatickú neutralitu a aj prosperitu a spravodlivosť pre e, európskych občanov. Model, ktorý bude spravodlivý pre občanov a spravodlivý aj pre odvetvia. Preto v novembri minulého roku e, komisia prijala toto oznámenie Zelená planeta pre všetkých. Európska strategická dlhodobá vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré bude klimaticky neutrálne Takouto revíziou sme reagovali na výzvu Európskeho parlamentu a rady. Vízia komisie má v úmysle nastaviť jasné smerovanie pre klimatickú politiku EÚ a prispieť k dosiahnutiu cieľov Parískeho dohovoru. Aby sme si ozrejmili, čo EU má spraviť, my sme sa pozreli na 8 scenárov. 5 e, scenárov dosahuje minimálne 80 redukcie do roku 2050 rôznymi technológiami alebo tým, že zanáša istú obehovosť a energetickú efektívnosť. Povedzme sa ale jasne, to nestačí na to, aby sme naplnili cieľ 1,5 stupňa. A nie je to ani to, čo navrhuje komisia, aby sme, spravili. aby sme dokázali naplniť cieľ 1,5 stupňa, budeme musieť znižovať emisie CO2 do roku 2050 na úroveň nulovú. Preto sme vypracovali dva scenáre, ktoré v zásade napomáhajú dosiahnuť cieľ klimatickej neutrality. Poprvé, rozšírenie technológií, po druhé, viac prvkov také behaviorálnej zmeny, obehovosť a zvýšenie e, tých prirodzených vecí. Takisto zdôrazňujeme, že klimaticky neutrálne hospodárstvo e, do roku 2050 je možné e, rôznymi cestami. To však bude vyžadovať ambicióznu kombináciu technológií a aktivít krokov. To nie ide len o ochranu nášho životného prostredia, ale aj modernizáciu európskeho hospodárstva a udržateľného teda budúcnosti. A takisto chceme poskytnúť našim občanom lepšiu životnú kvalitu. To znamená investovanie do oveľa efektívnejšieho hospodárstva, hospodárstva, ktoré bude menej závislé na energetike a hospodárstvo, ktoré bude poskytovať viac lokálnych, miestnych, vysokokvalitných pracovných miest. Som rád, že uznesenia, ktoré boli schválené na úrovni výborov parlamentu, potvrdzujú takéto dlhodobé ambície. Ja dúfam, že tak tomu bude aj v rámci plenárneho hlasovania zajtra. Je to veľká zodpovednosť, ktorá je na našich pleciach ukázať a viesť e, v tejto otázke e, prechodu smerom ku klimatickej neutralite. Nie len, že je to možné, ale že to otvára aj obrovské ekonomické príležitosti. Transformácia takéhoto rozsahu si vyžaduje otvorenú a inkluzívnu diskusiu. Budeme sa musieť angažovať s občanmi a občianskou spoločnosťou naprieč Európou, tak aby sme sa vedeli dohodnúť, ako postupovať. Spolu s týmom som už začal oslovať všetky európske krajiny, tak aby sme spustili eh, verejné diskusie a chcem vás všetkých vyzvať, aby ste prispeli k naplňaniu našej vízie do roku 2050. Tu eh, chceme využiť aj tie impulzy, ktoré nám dávajú Európania a pretaviť ich do tej diskusie. Naozaj je čas eh, pomenovať tie problémy. Všetci trpíme dôsledkami klimatických zmien v tejto chvíli. Mnohí z nás sa nedožijú zmien z pohľadu fungovania planéty do roku 2050, ale to, čo teraz robíme a čo sa deje e, v obrovskom rozsahu a stále vo viacerých miestach a štátoch, tak e, to uvidia generácie, ktoré budú žiť v roku 2050. Ja e, verím, že tá naša angažovanosť pomôže naplniť ciele v oblasti klimatických zmien. Musíme sa pustiť do procesu transformácie s oveľa väčšou naliehavosťou, o ktorú dnes žiadam. Nemáme veľa času na to, aby sme stanovili naše ciele v oblasti klimatických zmien ešte máme čas, ale nemôžeme si dovoliť e, váhať a vajatať. Aktivity tohto Európskeho parlamentu je veľmi dôležité a máme e, povinnosť konať. My sme pokázali na to, ako sa to dá spraviť a my sme predstavili e, analýzu, ako a akým spôsobom Európa môže dosiahnuť klimatickú neutralitu. Ako je možné replikovať tento model do iných krajín sveta? Ako klimatická neutralita a sociálna spravodlivosť e, môžu ísť ruka v ruke? Musíme počúvať e, tomu, čo veľká väčšina Európanov a hlavne budúcich generácií nám hovorí. E, musíme sa dohodnúť na tých cieľoch klimaticky neutrálnej prosperujúcej férovej Európe do roku 2050 a na takomto základe prijať tie kroky, ktoré ju naplnia. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Prejdeme k rečníkom v mene jednotlivých politických skupín. Za EPP 4 minúty pán Líze, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Bývalý spolkový kancelár Helmut Schmidt sa vyjadril v nasledovnom duchu. Kto má nejaké vízie, mal byť doktorovi ja sa ale domnievam, že v politike tieto vízie potrebujeme a práve v európskej politike potrebujeme naliehavo. Európska komisia predložila takúto víziu. Chceme sa stať klimaticky neutrálnymi do roku 2050 a dobre na tejto vízii je, že je podoprená faktami a scenármi. Výpoveď komisie je jasná. Môžeme vytvárať dodatočné pracovné miesta, a môžeme zabezpečiť dodatočný rast v Európe, keď sa budeme snažiť o naplnenie tohto cieľu. V rámci Európy e, vyšli do ulic mnohí aj žiaci, aj mladí ľudia, a myslím si, že keď e, budeme zajtra príjmať tento cieľ klimatickej neutrality, tak budeme ho jasne podporovať veľkou väčšinou. To už bude znamenať prvý úspech na našej ceste. Ale obávam sa, že tí žiaci budú musieť demonstrovať ďalej a ja sa bojím, že aj mimo školských hodín, e, pretože nie sme jediní, ktorí budú rozhodovať. E, aj rada si to bude musieť osvojiť a to bude určite oveľa ťažšie ako tu v parlamente. A práve na to, aby sme pohli radu k tomu, aby si osvojila e, túto stratégiu, aby ju odhlasovala, aby zaviedla aj konkrétne kroky, budeme musieť teraz veľmi konkrétne si premyslieť, čo budeme robiť. My ako EPP sa stávame kriticky k tomu, že tu máme 55-percentný cieľ do roku 2030, čo schválujeme v tejto chvíli, pretože len teraz sme prijali legislatívu v oblasti klimatických zmien a plánovacia istota je dobrá a nejakým spôsobom hodiť veci mimo alebo za hlavu to nie je dobré. A ja sa obávam, že aj tie členské štáty na rade, ktoré v zásade nechcú e, klimatickú neutralitu, tak nemali by sme ich vybaviť argumentami, keď budeme preháňať, tak povediať, v rámci tohto uznesenia. Preto sme našli dobrý kompromis v rámci rokovaní medzi skupinami a zajtra by sme ho mali potvrdiť. Pokiaľ ide o EPP, je mimoriadne dôležité, aby sme mali spravodlivý presu, prechod e, ku klimatickej neutralite, just transition. E, ľudia, ktorí žijú v oblastiach, kde je ťažba uhlia, musíme im pomôcť nájsť e, nové pracovné miesta, energeticky intenzívne odvetvia musíme dať dostavu, aby dokázali vyrábať bez CO2, bez generovania CO2, napríklad oceliarstvo, E, zabezpečí, aby tam došlo k výrobe ocele bez e, CO2. Je to technicky možné, potrebujeme však veľmi veľa podpory a Christian Eller, spravodajca práve dnes má rokovania v rámci trialógu o tejto téme, aby sme naozaj podporovali z úrovne EÚ tieto technológie a mali by sme mm, ho podporiť v tejto snahe. Dámy a páni, tí študenti, ktorí v mojom volebnom okrsku e, demonstrujú, ja som ich pozval na diskusiu, a samozrejme, žiaci tu majú to hlavné slovo. Samozrejme, tá diskusia sa deje po obede, po obednejších hodinách a nie počas vyučovania. A je dôležité z môjho pohľadu, aby sme tam e, nadviazali dialog aj s podnikateľmi. Stretávam sa s mnohými subjektami, ktoré vravia, my to nedokážeme, nemôžeme si to dovoliť. Preto musíme pracovať spolu nie sme potom žiadnym modelom alebo príkladom pre svet, ak budeme v konečnom dôsledku klimaticky neutrálni, ale presunieme výrobu do iných častí sveta. Preto nemôže to byť tak, že klimatické zmeny na miesto pracovných miest, respektíve pracovné miesta na úkor klimatických zmien, my ako EPP chceme obe klimatické zmeny, aj Teraz zabrániť klimatickým zmenám a aj za ochrániť pracovné miesta. Preto chceme, aby uznesenie nebolo zásadne menené a zajtra bolo v takejto podobe prijaté. Potom podľa mňa vyšleme správny signál. Srdečná vďaka. Thank you, Mr. Lise. Now... Ďakujem pán Líze za SAD. 6 minút pán Bulman. Bulman you have the floor. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Máme tu dnes aj hosti 60 mladých uh, ľudí z 20 krajín tu hore sedí na tribúne. Vítame ich. Sú skvelí. Zastupujú hnutie Mladý pre klímu. Je dobré, že všetci europoslanci môžu sa stretávať so svojimi eh, s mladými ľuďmi vo svojich volebných okrskoch, ale teraz ich môžete môžete ich vidieť tu, to je ešte lepšie. Greta Thunberg toto hnutie e, založila svojho času, keď e, e, vlastne pred švedským parlamentom sa rozhodla viesť taký štrajk, mala tam nejaké nápisy a dnes už je z toho vlastne medzinárodné hnutie, desiatky miest, desiatky krajín, mladí ľudia chodia protestovať, majú také tzv. piatky pre budúcnosť. Je to naozaj sociálna revolúcia, ktorá sa už začala všade a my, politici, my poslanci, musíme byť súčasťou tejto revolúcie. O tom som presvedčený. A ešte jedna vec. Myslím si, že by tu mali byť eh, namiesto nás, respektíve s nami, mali by sa s nami rozprávať, mali by nám hovoriť ich požiadavky, mali by nám dávať otázky a my im odpovede. A to presne e, bola aj e, myšlienka niektorých skupín, aby tu dnes mohli vystúpiť, ale bohužiaľ nebolo možné získať v prospech tohto návrhu väčšinu na konferencii predsedov a je mi ľúto, že konzervatívci, liberáli a extrémna pravica, krajná pravica nám e, zabranili viesť takúto e, rozprávu. Tohto typu teda. Bohužiaľ zrušili e, takúto e, diskusiu s mladými ľuďmi, ktorí každý týždeň protestujú. Možno jedného dňa to napravíme. Takže záver bol taký, že skupiny, ktoré to podporujú, my socialisti, demokrati, takisto zelení, takisto GUE. Pozvali sme ich na, naše, na našu schôdzu, vypočuli sme si ich, pýtali sme sa ich, čo chcú, čo požadujú a odpoveď bola jasná. Chcú vidieť konkrétne e, skutky, chcú, chcú, aby sme konali. E, takže vaše politické odpovede by nemali byť nejaké lacné. Už eh, by sme nemali tie veci posúvať eh, do budúcna, pretože naozaj hovoríme o najväčšom, najväčšej hrozbe v dejinách eh, ľudstva. A naozaj mladí ľudia majú pravdu. Oni chcú žiť bez strachu, chcú mať perspektívu pre seba, pre svoje rodiny a chcú žiť život bez environmentálnej devastácie. Preto chcem tým mladým ľuďom povedať, že nestačí, že sa tu usmievame, nestačí, že sa tu tvárime, ako keby sme načúvali a že nevyvodíme žiadne dôsledky. Nie, tie dôsledky musia byť radikálne. V prípade, že chceme zachrániť túto planétu a že sa chceme postarať o to, aby všetci na tejto planete mali budúcnosť. My to berieme veľmi vážne. V rámci mojej skupiny sme sa postarali o to, aby sme preverili naše politické programy. A dnes sme skalopevne rozhodnutí, že našu politiku dnes e, a zajtra budeme riadiť podľa udržateľných cieľov Spojených národov. To znamená, že už nikdy nebude prebiehať diskusia o hospodárstve bez zretela na životné prostredie, ale nemôže byť ani diskusia o životnom prostredí bez toho, aby ruka v ruke sa nediskutovalo o sociálnej istote v rámci našich hospodárstiev spoločnosti a treba sa zabezpečiť, že všetci budú mať niečo z toho, z budúceho dobrého stavu našej spoločnosti, ktorý chceme dosiahnuť. To znamená, ekológia nie je len pre tých e, šťastných niekoľko, šťastných pár. Tam, kde vypadávajú pracovné miesta, tam sa musíme snažiť o to, aby sme to kompenzovali angažovanou regionálnou a sociálnou politikou. Musíme sa postarať o to, a spýtajte sa pána Makrona, ktorý práve E, absolvováva tie svoje prednášky, tak povediac, a teda učí sa aj v rámci toho, musíme e, zabezpečiť, že sa vráti spravodlivosť do spoločnosti. Nie je možné, e, že len prácou bude prebiehať, ale poskytnutím práce tá transformácia. Práve naopak, ekologický obrad zabezpečíme, keď budeme spolu s tým spraktizovať aj sociálny obrad, sociálnu zmenu a dobrú sociálnu budúcnosť budeme mať len keď zabezpečíme rozumnú transformáciu nášho priemyslu a keď sa postaráme o to, že tento svet bude mierovo e, nakladať aj so svojimi prírodnými zdrojmi. To musí byť náš program. Ja som počul, čo povedala komisia, počúval som kolegu Lizeho, ktorý sa skutočne angažuje v týchto témach, ale priatelia, e, to je veľmi jednoduché, keď všetci rozhodne poviete, že to takto budeme robiť, tak to potom jednoducho spravíme v tom novom mandáte. Potom úplne jednoducho z paktu rastu a stability spravíme pakt udržateľnosti. Potom zo semestru, alebo semestr nebude len nejakým hospodárskou, jeho hospodárskou úvahou, bude to politika udržateľnosti. A smerom k mladým ľuďom, keep on fighting, bojujte ďalej, sme s vami. Uh, um, Ďakujem pekne. Ja, ja tiež by som si vedel predstaviť aj v mene predsedu, aj vo svojom mene, že keď bude nové funkčné obdobie parlamentu, že by sme tu mali na plenárke stretnutie aj s mladými ľuďmi, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Určite väčšina ľudí by to podporila. A ja keby som to vedel, tak by som to bol e, podporil ale v každom prípade teraz môžeme pokračovať v mene ECR. Pani Višňovská. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, e, vážený prítomný, Parížská dohoda nám ukázala cestu k tomu, ako dosiahnuť čisté životné prostredie. Musíme sa snažiť znížiť emisie. Je to ťažké, ale zároveň tým vznikajú nové možnosti. E, musíme podporovať vedu a výskum a snažiť sa o to, aby financie, ktoré idú do regiónov, e, aby e, smerovali k tomu, aby sme sa mohli zbaviť používania čierneho uhlia, ako je tomu v mojom regióne v Sliesku. Ja dúfam, že my ako socialisti podporíme uznesenie, kde sa hovorí o spravodlivej transformácii, ktorá nenechá nikoho pozadu, a krajiny ako naša majú veľmi zložitý energetický mix. Polský energetický mix má 80 uhlia, francúzsky iba 2 uhlia. Teda dajme šancu aj tým krajinám, ktoré majú veľký podiel uhlia. Podporte prosím môj návrh, ktorý hovorí o podpore banických oblastí. Inak tieto naše diskusie nebudú mať žiadny význam, nebudú mať žiadny obsah. E, my sa budeme chcieť iba zapáčiť mladým ľuďom. A ja si uvedomujem, že mladí ľudia pochopia, keď im povieme, že e, tu máme tú energetickú výnimku a potom ľudia tam upadajú do energetickej chudoby a tí mladí ľudia to pochopia a pochopia, kde je pravda. Ďakujem pekne, pán Gerbrandy teraz. Yes, thank you, Ďakujem pekne. Dnes je veľmi špeciálny deň, pretože nielenže budúca generácia nielenže nám tu doslova klepe na dvere, ale sledajú, sledujú nás, pozerajú sa, či sa o ich budúcnosť staráme a tým, že sa organizuje, organizujú tieto klimatické eh, demonstrácie, E, za klimu, tak jasne hovoria, že to je ich budúcnosť, ktorú dnes ničíme. Uvedomujeme si to a konáme primerane? Obávam sa, že odpovedie nie. A nielen pokiaľ ide o klímu, ale aj pokiaľ ide o systematické ničenie prírody. Európska únia ani ďaleka nedosiahne svoje vlastné ciele, pokiaľ ide o stratégiu mm, v oblasti biodiverzity, ale ani komisia, ani rada neprijali žiadne opatrenia preto, aby sa situácia zmenila. Ďalej klíma. Áno, máme istú legislatívu, E, ktorá bola prijatá a takisto aj zvyšujeme časť európskeho rozpočtu, ktorý je venovaný e, klimatickým zmenám. Ale stačí to? Všetci vieme, že to nestačí. Mali by sme e, v roku 2030 prejsť tomu cieľu 55%, to je všetkým jasné. Ale takisto by sme mali konať aj v iných politických oblastiach. Teraz obávam sa, že sme v pondelok znovu ukázali, že sklameme mladú generáciu. Hlasovali sme o trvalo udržateľných financiách, a obávam sa, že pravicové strany v tomto parlamente nám vlastne zrušili všetky ambície, ktoré v tom návrhu boli a to je veľmi dôležité, pretože všetky um, ľudské aktivity začínajú s investíciami a my podporujeme každú, každé percento zelených investícií, ale pokiaľ nebudú zelené ostatné investície, tak to, bude, tak to nebude stačiť proste e, nestačí to, nestačí e, takéto opatrenie. Podarí sa nám e, úspech iba vtedy, pokiaľ všetky investície budú zelené. Pán predsedajúci, dnes nám tu sedí budúca generácia. Máme iba obmedzené časové obdobie. O pár rokov tu už budú sedieť oni a hlavne aby sa nám nestalo, že my budeme sedieť tam hore a budeme sa na nich pozerať, ako oni sa snažia napraviť naše chyby. Ďakujem. Uh, ďakujem pekne za zelených. Pán Eichhout, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj za rozprávu. Konečne opäť hovoríme o klimatických zmenách, ale myslím, že veľa ľudí, ktorí tu dnes prítomní už sú trochu unavení z toho, že sa im hovorí ďakujem, že ste prišli, ale oni nechcú takéto poďakovanie, oni chcú konkrétne skutky, konkrétne kroky, aby politici konali. Ja som pred 10 rokmi prišiel do Európskeho parlamentu, predtým som bol e, vedcom a dal som sa na politiku, lebo som si uvedomil, že politici nekonajú a povedal som si, že naozaj treba začať konať. A prepačte, pán komisár, aj e, pani z rady, vy ste hovorili o roku 2015. Ja keď eh, tie konkrétne čísla, keď si keď sa spýtam ľudí na ulici, čo požadujú, tak oni nepovedia, že chceme niečo v roku 2050, pardon. že eh, my chceme teraz konať, musíme konať teraz, nie potom. A čo tu robíme my? My hovoríme o nejakej dlhodobej stratégii. Pán Líze, ten hovorí, najprv si pripravme dlhodobú stratégiu, nehovorme toľko až o tých aktivitách, o tých akciách, pretože možno nejaké krajiny na to e, no, doplatia alebo proste zasiahne ich to. Ale o to presne hovoríme, veď toto je klimatická kríza, čiže treba konať a tie dôsledky majú nejaké byť. Jeden zo sloganov je, ak by klíma bola bankou, už by dnes bola zachránená. So it's about time also really that we... Čiže treba naozaj konať a robiť viac. A toto e, sú presne tie klimatické demonstrácie, ktoré vidíme na uliciach. Nielen tie štrajky mladých ľudí, ale aj tie veľké demonstrácie. Mali sme v nedelu v Amsterdame 40 tisíc ľudí. V Bruseli to bol dvakrát 70 tisíc ľudí Ľudia na uliciach požadujú e, viac aktivít, viac konania. To je sociálne hnutie a nesmieme ho sklamať. Oni požadujú Európu, požadujú od Európy, aby sa robilo viac. A keď hovoríme o budúcnosti Európy, toto je tá budúcnosť. Budúcnosť Európy sú zelené e, pracovné príležitosti. A to tiež hovorím pánovi Lízemu. Keď hovoríte o budúcich pracovných pozíciách, mali by ste hovoriť práve o tejto zelenej tranzícii. Iné regióny sveta tie konajú, tie investujú. Pozrite sa na Kaliforniu, e, pozrite sa na solárne investície v Indii, pozrite sa na Čínu a ich elektrickú dopravu. Oni konajú. Nemecké, nemecký automobilový priemysel investujú viac do elektrickej dopravy v Číne ako v Nemecku, pretože tam tú politiku majú a v Nemecku nie. Čiže treba e, konať. Nestačí hovoriť iba o tých cieľoch a dobre, že to ľuďom prekáža niektorým. To je skutočná rozpráva. Všetci vždy hovoria, že máme to isté, rovnaké názory, rovnaké ciele, ale tu sa ukazuje, že to nie je pravda. Pokiaľ ideme poza cieľa, tak vidíte, že záujmy fosílnych, e, fosílnej, e, fosílnych priemyslov alebo fosílneho priemyslu, tie sú obhajované tejto, touto stranou e, parlamentu. Ako už to už tu zaznelo, častokrát sa hovorí, nehovorme o negatívnom dopade nášho financovania. Hovorte iba o tom zelenom kútiku. V prípade polnospodárstva sme nespravili to, aby polnospodárstvo bolo zelené. Pokiaľ je o dopravu, stále nemáme novú a eh, budúcu dopravu a pokiaľ je ten, o ten tzv. climate proofing, tam tiež nie sme úspešní. Takže treba pridať, zajtra prvýkrát hlasujeme o vyšších cieľoch, ale potom v týchto voľbách, tieto voľby naozaj budú o klimatických e, zmenách, o skutočných e, skutkoch, pretože treba konať, nestačí iba rozprávať. Thank you. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Eichhout. Ďalej za skupinu GUE, pani Bojlan. Ďakujem. Greta Thunberg nemôže vystúpiť tu v parlamente, pretože hovorí pravdu. A pravda je následovná. Nie sme úspešní, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Nerobíme e, tie e, kroky, ktoré treba podniknúť. Sú tu niektorí poslanci, e, ktorí majú väčší problém s tým, že mladí študenti nie sú pritomní na hodinách a radšej idú demonstrovať, než by im prekážali naše nedostatky v oblasti klimatických e, zmien. Tie dva stupne, tie už nestačia. Správa IPCC nám hovorí, že musíme zostať pod 1,5 stupňa, pokiaľ chceme obmedziť e, klimatické katastrofy. Veľké zmeny, bezprecedentné zmeny, to sa vyžaduje. Ale to v tomto uznesení nepo, neponúkame, žiaľ. E, v skutočnosti kríza je veľmi veľká, ale ani zďaleka, zďaleka naše kroky e, nie sú zladené s tým, aká veľká tá kríza je. Nejde tu o politický kompromis, ide tu o to, aby sme išli podľa vedeckých e, poznátkov. Pokiaľ nepodporíme tie pozmeňovacie návrhy, ktoré požadujú zníženie e, emisí o 50%. To je úražka e, týchto ľudí, čo tu dnes sedia a hovoríme im zároveň, že e, ich budúcnosť je nepodstatná. Kolegovia, treba naozaj konať. Ďakujem pekne pani Boylan, ďalej za skupinu FDD. Pani Evi, nech sa páči. Grazie, prezidente. Kolegi, la metafora... Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. My všetci veľmi dobre vieme, ako občania e, organizujú manifestácie a pochody, aby chránili našu budúcnosť. E, mňa však veľmi mrzí, že vlastne e, my tu ničíme pomalým ohňom našu krajinu. Európa E, na jednej strane urobila dosť, urobila, čo mala urobiť na to, aby zabezpečila budúcnosť tejto planéte, aby zabezpečila e, transformáciu ekonomiky e, smerom k nulovým hodnotám emisí, ale neurobili sme všetko, čo sme mohli urobiť Veľa vecí z tých, ktoré sme mohli v skutočnosti urobiť, zostalo na papieri. My sme sa rozhodli, že chceme znížiť teplotu, ale tie e, rozhodnutia, ktoré príjmame, nie sú tomu adekvátne. E, stačí už obmedzovaniu e, investícií do obnoviteľných zdrojov. My práve tieto investície potrebujeme pre budúcnosť. Ja viem, je tu pakt stability, ale v piatok ja vidím s mladými ľuďmi do ulic a budem manifestovať. Mm, ďakujem pekne za skupinu ENF, pani Melan. Ďakujem, vážený pán predseda. Klimatické zmeny e, postihujú všetkých občanov planéty a ohrozujú ich a preto treba konať zodpovedne, aby sme ich mohli dopredu odhadnúť a aby sme e, boli efektívni v boji proti dvom javom. Na jednej strane e, musíme prijať zodpovednosť za tie zóny, kde je divoká industrializácia, a aby sme e, kontrolovali emisie uhlíka. A potom, aby sme sledovali, ako sa topia polárne ľadovce. Od posledného zaladnenia teplota stúpila o 4 stupne a takisto stúpla hladina mora. E, človek a živé organizmy sú zodpovedné za všetko. A to je vlastne evanielium Parískej dohody. My musíme dobehnúť a musíme hľadať nové E, technológie, musíme zaviesť slobodnú výmenu v oblasti ekológie, prestaňme už obchodovať a kúpčiť s vodou, e, snažme sa to riadiť a snažme sa e, zmeniť zmeniť energetickú náročnosť našich aut, bytov. Bez dogm, iba bez dogiem prerušená rečnička. Váš čas ste si už naplno využili, takže ideme e, ďalej. Vystúpili všetci rečníci za politické skupiny, ďalej e, vystúpi opäť pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým poslancom za ich vystúpenia, za ich ambície, za ich schopnosť vypočuť si mladých ľudí. Keď hovoríme s mladými ľuďmi, musíme povedať, ako sa veci majú. Keď sa povie, že sa nekoná vôbec zo strany komisie, pokiaľ ide o klimatické zmeny za posledných 5 rokov. To jednoducho nie je pravda. Týchto 5 eh, rokov sme spravili viac, pokiaľ ide o klimatické zmeny, než kedykoľvek v minulosti. V Paríži sme dohodli prvú medzinárodne záväznú dohodu. A Európska únia eh, bola výrazným alebo významným lídrom v tom, že sa vôbec táto dohoda dosiahla. Máme cieľ, e, dohodujú sa e, nastaviť tie cieľe, ktoré sú potrebné, aby sa klimatické zmeny zastavili. Pripravili sme rôzne predpisy s podporou tohto parlamentu a teda aj schválili ich e, a chcem sa poďakovať všetkým politickým skupinám za to, že sú ambicioznejší, než boli v minulosti, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, pokiaľ ide o emisie CO2 a tak ďalej. Čiže robíme to, čo treba a komisia má isté revizné doložky do roku 2030. Pokiaľ sa, nedodržia, drža, pokiaľ sa nebudú držiavať tie e, ciele, tak budú isté sankcie s tým spojené. E, čiže potrebujete mať istú vízu, kam smerujete. Komisia v oznamení hovorí, že budeme do roku 2050 klimaticky neutrálni. To je 10 rokov e, skôr, než čo hovorí veda IPCC hovorí, že klimaticky, klimaticky neutrálny by sme mali byť v roku 2061 až 2080 a samozrejme rozvo- rozvinuté krajiny tie majú konať e, rýchlejšie, ale teraz sme už v situácii, kde máme legislatívu, máme revízne doložky, e, samozrejme nestačí to, v ďalšom parlamente, v ďalšej komisii opäť je veľká miera um, zodpovednosti. Tí špicen kandidáten, aj tí ostatní e, mali by byť zodpovední počas e, volebných kampa- kampaní, e, pretože keď hovoríme, že budeme ambicioznejší, tak nemali by potom na rade postupovať iným spôsobom. Musíme byť ambicioznejší aj na komisii, samozrejme, vrátame s tým. A je tu veľká diskusia v tých predvolebných kampaniach, alebo mala by byť, a mladí ľudia počúvajú priemysel e, počúva, pracujúci počúvajú, musí to byť e, tranzícia, ktorá bude férová, ktorá bude sociálna. Nemôžeme bojovať proti klimatickým e, zmenám tým, že budú ľudia nezamestnaní. Obrovské počty ľudí to nemôže byť. Potrebujeme, aby ľudia sa inak správali, aby akceptovali elektrickú mobilitu, aby zmenili spôsob, ako využívajú rôzne zdroje. To je skutočná revolúcia. To, čo navrhuje komisia, samozrejme je ambiciozne, veľmi ambiciozne. Týka sa to všetkých sektorov hospodárstva, vyžaduje si to štruktúralne zmeny. Je to, tie zmeny sú ešte väčšie ako v prípade priemyselnej revolúcie. Musí to mať podporu všetkých občanov. Takže teraz máme príležitosť znovu vypočuť si požiadavky e, mladých ľudí, aj konať podľa nich a Európsky parlament musí podporiť také kroky, ktoré potom budú fungovať ako usporiadania pre ďalšiu komisiu či parlament. Na ulici ľudia pod nás, e, pod nás niečo chcú, ale my musíme reagovať aj na ich požiadavky, aj na zamestnancov e, v automobilkách, v oceliárniach, železiarniach a nezabúdať ani na ich potreby a na ich požiadavky. Čiže táto transícia bude úspešná, pokiaľ e, budeme pristupovať citlivo k požiadavkám a potrebám rôznych sektorov. To je naša budúcnosť. Ďakujem pekne. E, ďakujem, to je veľmi e, pozitívna reakcia. Ešte pani Čot za radu. Members, ďakujem pekne. Opäť e, ďakujem za túto užitočnú rozpravu, za vaše pripomienky. Súhlasím s tým, čo hovoria aj mladí ľudia, ktorí sú tu v galerii prítomní na galerii. A Rada, komisia a parlament majú podobné ciele, podobné obavy ako mladí protestujúci. Treba rozmýšľať nad tým, ako môžeme zmeniť európske hospodárstvo takým spôsobom, aby to zabezpečilo najlepšiu možnú budúcnosť pre naše životné prostredie, pre našich občanov, naše firmy, náš priemysel. Európska únia bola dlhodobo lídrom v oblasti klimatických akcií a, alebo klimatických ehm, aktivít a nadal by mala byť takýmto lídrom. Aj počas e, rumúnskeho predsedníctva budeme pokračovať v jednotlivých aspektoch tej vízie, ktorú komisia predložila a budeme chcieť poskytnúť jasnú a koherentnú sadu výstupov, tak aby táto diskusia bola ďalej nasmerovaná týmto smerom. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you, madam minister. Uh... Ďakujem, pani ministerka. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, dostal som 9 návrhov uznesenia, e, ako uzavrieť túto rozpravu. Jeden z výboru ITRE, ďalej jeden návrh od výboru ENVY, ďalej od skupiny EFDD, ďalší návrh od Zelených, ďalší návrh skupina SAD, takisto návrh uznesenia skupiny ALDE, takisto návrh od EKR a je tu ešte aj návrh skupiny EPP a nakoniec skupina GUE. Dohromady teda ich je 9. Týmto končím rozpravu, zajtra budeme hlasovať a teraz budem musieť na pár minút pozastaviť, prerušiť schôdzu, pretože ďalší bod je naplánované desiatu. Čakáme na pána Barniera a takisto aj na ďalších kolegov, takže ospravedlňujem sa za krátke prerušenie. Ďakujem za dobrý disciplinovaný priebeh. Dobrá rozpráva. Ešte raz ďakujem aj mladým za to, že tu boli a dúfam, že tie silné slova nebudú len na úrovni prísľubov, ale že sa to predaví do konkrétnych krokov. Budete nás sledovať, ako my budeme ďalej tieto veci posúvať. Do 10. prerušené, ďakujem.